Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste prišli na prvé mimoriadne zasadnutie tohto výboru za posledného dva a pol roka. Neviem, či ste predtým mali mimoriadne zasadnutie. Mm, dúfam, že ich nebudeme mať eh, veľa, ale naozaj cením si, že ste prišli, takže Ďakujem pekne. A naozaj e, máme pred sebou, to, v podstate to odráža to, ako naša práca naozaj mimoriadne zaujímavá. Môžeme schváliť program? Dobre. Takže nejak, žiadne mimoriadne oznámenia predsedu, len to, že sme vo vysielaní a dokumenty sú k dispozícii aj dnešné vysielanie je. E, dnešné zasadnutie vysielanie, tak by kolegovia v Bruseli nás mohli sledovať. Máme tri body. Elektronický kódex, ochrana spotrebiteľa, presadzovanie tejto legislatívy a ochrana duševného vlastníctva. Osobne si myslím, že to sú všetky tri rovnako dôležité, takže pokúsim sa zabezpečiť, aby na každú diskusiu sme mali 30 minút takže budem e, dodržiavať e, v podstate e, to, aby sme dodržali čas a na záver, ak budete chceť sa vyjadriť, tak potom sa pokúsim to prerozdeliť spravodlivo medzi poslancov a tieňových a začnem s tým, že každý spravodajca má 5 minút a každý tieňový bude po troch minútach vypnutý. Takže ak sa pokúsite dodržať e, takéto časové limity. Naozaj mi veľmi, veľmi pomôžete. Stein začne s vynikajúcou správou, ktorú spravila o smernici o digitálnom jednotnom trhu. Je to stanovisko, ale na pozmenujúce návrhy 29. marca na poludnie. Katrin? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa pustím do toho, čo je zaujímavé pre nás a e, budem naďalej teda pracovať na téme ochrany duševných práv. Začnem, čo je dôležité, článok ktorý data mining, tradičné autorské práva väčšinou sú také, že držiteľ práv to môže chrániť a e, že jeho, kopie jeho práce sú komunikované verejnosti, avšak nikdy sa to nevnímalo tak, že aj konzultantské práce sú vnímané ako duševné vlastníctvo. Prísne povedané, TDM spracovanie môže byť vnímané ako niečo spada do tejto kategórie, to znamená konzultačné práce. Komisia to vníma ako proces, cez ktorú veľká väčšina digitálneho obsahu sa číta, analizuje, strojmi a zameriavame sa na nové informácie do automatizovaného procesu a všeobecné v podstate ochrana duševného vlastníctva osobných e, údajov by nemal byť prekážkou. Podľa článku 3 odseku preambule 10 sú dobré veci, čiastočne sa rieši vyššie spomenuté e, problémy aj výnimky, ktoré môžu byť zabezpečené pre technologickú ochranu, avšak obmedzujeme prístup k určitým aktivitám ako to navrhuje komisia a tu prídeme o príležitosť rastu, ale aj nebudeme rovnako zaobchádzať so e, všetkými aktivitami, ktoré sú chránené dušeným vlastníctvom, ale e, nepomôžeme ani tým, ktorí využijú TDM v tejto práci. A preto som zmenila článok, ktorý je za jednoduché pravidlo, ktoré by nediskriminovalo užívateľov, či už je to súkromné, verejné a TPM užívateľia, užívanie by sa malo výlučne obmedziť. E, e, sú tu e, legislatíva také v Spojených štátoch a v Japonsku ďalšie výnimky by potom zabezpečili ďalšie platby. Článok 4, rozsah, vzdelávanie cez internet zahraničí E, vzdelávanie a výuka sa tým má zjednodušiť. Chceme, aby to bola jednoduchá výnimka pre všetku, e, všetky formy digitálnej, negitálneho vzdelávania. Rôzne pravidla pre digitálne a digitálne podvedú len k chaosu. Formálne a neformálne vzdelávanie, napríklad knižnice a tak ďalej, to nie je v súlade so strategickým rámcom európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a obrovskej e, odborného vzdelávania do roku 2020 a musíme, máme problém zadifikovať, čo je primeraný. Potom článok 5, zachovanie duch, e, kultúrneho dedičstva, výnimky z zachovania kultúrneho dedičstva v článku 5. Pani prezidentka, povedali ste, že mám len 5 minút a predstavila som si 12-minútový prejav, takže preto som sa snažila trošku, trošku zrýchliť. Máte pol hodiny na túto diskusiu, ja chápem, nikto mi nepovedal. Ja, pani predsednička, ja sa pokúsim. Dobre, tak povedzte, čo máte povedať, ale tieňov ich skrátim po troch minútach a ostatní potom dostanú len minútu. Myslím si, že v budúcnosti si musíme jasne povedať všetci, koľko máme času. Ale ďakujem za to, že ste to úplne. Myslím si, že ak máte na pol hodinu v schôdzu tri témy, tak je jasné, že máte pol hodinu na jednu. Áno, takže pokúsim sa ako vždy. Zachovanie kultúrneho dedičstva, čo sa týka výnimiek pre zachovanie kultúrneho dedičstva, tak je to v článku 5 tu 7 nových prvkov, ktoré sú uvedené 5A, 5B e a 5C. Všetci ste si to prečítali, takže keďže mám málo času, prejdem na témy, ktoré sa týkajú článok 5C, verejné knižnice, aby mohli plniť svoj účel, požičiavanie občanom za priateľné podmienky v akomkoľvek formáte vrátane digitálneho 7.8 sú práce výnimky článku 7, ktoré sa týkajú inštitútov kultúrneho dedičstva, aby mohli k dispozícii, dať k dispozícii nekomerčné diela a inštitúcii pre ne komerčné účely. si sa ospravedlňujú, to je naozaj netlmočiteľné tempo. Uh, E, vo všetkých prípadoch sa tu vytvárajú práva, aby zverejnenie sprístupnenie prác mohli sa voči tomu odvolať. Článku 11, ochrana tlače a digitálneho použitia. Komisia navrhuje zmeniť právny rámec pre online využívanie novín a vytvára nové exkluzívne práva. Komisia to opodstatňuje tým, že chce zabezpečiť kvalitné novinárstvo a prístup všetkých občanov. E, demokratická spoločnosť stojí na slobode prejavu, avšak ja e, si nemyslím, že takáto ďalšia miera ochrany to zabezpečí, pretože novinári majú pomerne dobrú ochranu. Súdny dvor tvrdí o tom, že E, sú to aj fragmenty len niektorých článkov, ktoré môžu byť e, chránené ochranou duševného práva a vo väčšine prípadov sú to aj práva na reprodukciu a zverejnenie e, práce novinárov, či už zamestnaných alebo v slobodnom povolaní. Vyslila tu však otázka, aký prínos má táto ďalšie exkluzívne právo, ktoré dostanú novinári. Nemáme žiadne dôkazy, ktoré predstavila komisia o proporcionalite takéhoto zásahu a chýbajú tu, ani chyb, to, chýbajú ďalšie alternatívy. Tu nové služby e, budú v podstate musieť platiť o všetkých 28 členských štátoch, smutne v blízkej budúcnosti 27. Sú tu technické otázky v súvislosti s článkom 11. Nie je jasné, prečo komisia navrhuje 20-ročnú lehotu, ktorá by sa mala uplatňovať retroaktívne a nie na hyperlinky. Uh, digitálne použitie ako skanovanie, indexovanie a data mining Chcel by som zdôrazniť, že v rámci Berlínskeho dohovoru e, sa explicitne vylúčujú takéto veci z ochrany duševného vlastníctva a preto nové práva by išli proti týmto medzinárodným povinnostiam a by mohli byť tak interpretované e, z pohľadu aktuálneho znenia článku 11. E, argumentuje sa tu aj tým, e, že chcú uznať e, svoje autorské práva tak ako iní autory obsahu ako e, film či rozhlas. Avšak ja rada si e, vypočujem konkrétne údaje vydavateľov tlače, ktoré by opodstatnili túto požiadavku. Opäť rada sa pozriem na dôkazy, ak nejaké budem mať. Ale zo všetkých dôvodov, ktoré som vysvetlila, mám pocit, že navrhované práva vydavateľov nie sú opodstatnené a preto som sa rozhodla vypustiť celý tento článok. Článok 13 a zodpovedajúcim odsekom preambule. Myslím si, že aktuálna formulácia komisie nie je v súlade s režimom obmedzenej zodpovednosti. E, je tu legislatíva, ktorá je vhodná pre vnútorný trh podporujem, aby autori a držiteľia práv mali korektnú kompenzáciu za e, svoju prácu zo strany poskytovateľov služieb online, ale nemalo by to mal mať negatívny dopad na digitálnu spoločnosť alebo na ochranu spotrebiteľov. Aktuálne znenie článku 13 to nedosahuje. Prísnejšie požiadavky v článku by mohli byť prekážkou vstupu na trh pre nové podniky Takisto techno, je to technologicky špecifické a komisia žiada uzna, technológie uznania konkrétneho obsahu a médiá na trhu menia technické procesy a prichádzajú s novými podnikateľskými modelmi, čiže to by skôr išlo ku kategorizácii v závislosti od toho, ako vysoko nastavíme latku ochrany, dodržiavanie EU legislatívy môže byť nákladné a môže brániť vstupu na trh novým subjektom. Predovšetkým, ak určité kategórie obsahu nájdeme na online platformách, je tu viacero filtrovacích systémov, ktoré budú potrebné a to takisto prináša určité náklady. Filtrácia potenciálne poškodzuje záujmy užívateľov, e, je síce legitímne chrániť duševné vlastníctvo, ale základná sloboda užívateľov internetu musí byť chránená. Komisia takisto žiada priberané podávanie hlásení o uznaní a využívaniu ní prác e, podľa článku 13, ale neobsiahuje, čo znamená primerané podávanie hlásení. Aktuálna formulácia v podstate de facto nanúcuje všeobecnú e, povinnosť monitorovať. Platformy mali monitorovať všetko, čo e, si načítajú spotrebitelia. To je proti e, právam užívateľov internetu, je to hromadná kontrola, hromadný dohľad a preto si myslím, že je tu potrebné, aby práva už um, držiteľia práv mali potrebnú kompenzáciu a aby boli dosiahnuté transparentné dohody medzi poskytovateľmi služieb a držiteľmi práv. Formulácia komisie hovorí o primeranom reportingu a Content ID uh, e, uh, e, odstraňuje režim obmedzeného ručenia. Na záver, pani predsednička, keďže to je asi moja posledná práca pred Brexitom, chcela by som poďakovať kolegom za podporu v tomto časkom čase pre britských poslancov, ktorí podporujú a cenia si význam európskeho jednotného trhu. Teším sa na spoluprácu s tieňovými kolegami a s ďalšími kolegami, ktorí majú záujem o ochranu duševného vlastníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ja sa ospravedlňujem. Pokúsim sa v budúcnosti oznámiť kolegom vopred, koľko času budú mať. Ja som počúvala na polovicu angličtinu, na polovicu francúzštinu a naozaj francúzski e, tlmočníci podali obrovský výkon, takže ďakujem, pretože viem, že to bolo ťažké, ale to boli veľmi dôležité body. Takže požiadam tieňových. E, začíname s Pascala Armo. Ďakujem, milá Vicky. Ja sa um, pokúsim nehovoriť uh, tak rýchlo, pretože to nedokážem a uh, budem uh, zmysle toho um, na každý uh, článok sa obmedzovať len na jednu, do vety a aj tá diskusia potom prebehne potom, ale chcem sa najprv poďakovať kolegyne Stiller za ten návrh. Uh, stanoviska. Chcem sa poďakovať, je to ďalší e, stavebný blok e, v e, digitálnom spoločnom trhu, ktorý chceme teraz postaviť a ktorý je dôležitý a preto musíme čo najviac sa posnažiť, aby sme z toho robili niečo poriadne a článok 3 v hodnotení a data mining, ja sa s tým môžem uspokojiť, EPP sa s tým môže uspokojiť. Nebolo by múdre, keby výnimka výdavky sa z, obmedzili e, len e, na e, výskumné ustanovizne a bolo by to deformácia konkurencie. Článok 4 k vzdelávacím ustanovizňam to tiež obsahuje niektoré zaujímavé prístupy, ktoré môžeme podporiť. E, zatiaľ je to dobré. Články 5 a 6 tam ide obmedzeň je e, autorského práva e, v oblasti kultúrneho dedičstva pre digitálnu archiváciu a je tu. Viac menej sa s tým môžeme uspokojiť. Máme problém s pozmeňujúcim návrhom 30. právne vysielacie ustanovizne podľa nás nie sú zriadovateľia kultúrneho dedičstva a tam nepatria. A teraz ideme ku kazus, knaxus. Naxus teda ku korene problémov k článku 11 a tu e, musím povedať, že nesúhlasím s kolegom, práve naopak my hovoríme o e, práve ochrany e, pre tlač a ja som sa s mm, kolegom e, stretol e, v mojej kancelárii, aby sme prediskutovali, či je to odvodnené alebo nie, ale je tu zásadná otázka k tomu článku 11, že o čom tu vôbec hovoríme. Hovoríme o obsahu, to je jasné. Je veľa druhov obsahov, ktoré musíme alebo nemusíme chrániť. A e, vy používate tú istú logiku na film, hudbu, aj tlač a to e, ma zaujalo, pretože ochrana tlače je niečo iné ako ochrana hudby alebo filmu. Pretože tlača, tlač je štvrtý pilier nášho právneho štátu a tu si musíme presne premyslieť, že ako tú tlač e, chceme chrániť. A e, keď vymažeme článok 11, tak určite nepomôžeme tlači. A teraz sme v čase v historických súvislostiach, kde musíme všetko urobiť, aby sme tlač chránili. A v zmysle toho je podľa mňa dobré a správne, že komisia e, dosiahne e, súladnú právnu pozíciu, ktorá bude viesť e, k tomu, že Google a Yahoo a ďalší, ktorí pracujú s obsahom z tlačových orgánov, že to ináč právne upraví ako doteraz, pretože skutočnosť je taká, že tým, že nie sú v tejto oblasti zadefinované žiadne autorské práva, tak potom sa v e, štátoch nastávajú monopolné situácie a to v Nemecku a Španielsku e, je takáto situácia, ale tam to treba analyzovať. No podľa mňa treba naozaj robiť všetko preto, aby e, sme tu nebojovali, a aby sme ne, porovnávali obsah stlače s hudbou a silami. Podľa mňa to by bolo nesprávne a chceme, aby tlač naďalej vykonávala kvalitné novinárstvo a preto vydavatelia by mali dostať e, osobitné právo. E, teraz e, ešte posledná veta k článku 11, či je um, to softverné rozpoznávanie, alebo filtrovanie, alebo cenzurovanie. Musíme to e, zadefinovať, ale ja si myslím, že všetci tí, ktorí teraz tvrdia, že to len e, sa ukladá a odvolávajú sa na článok v smernici e-commerce, tak e, tam sa neukladá ten obsah, tam sa nielenže ukladá, ale sa aj spracováva. A minulý týždeň sme mali vypočutie s e, začínajúcimi podnikmi a tí sa zoberajú len s spracovaním obsahu. Sú to e, výborné e, podniky, ktoré majú dobré nápady, ale potom je tu otázka, čo sa stane, keď nebudeme mať žiadny obsah, ktorý tieto podniky nevytvárajú, pretože potom nebudú môcť s tým pracovať, takže musíme tieto návrhy do tej správy zapracovať. Dan Dalton. Uh, uh, uh, ďakujem. Chcem sa spra- poďakovať spravodajkyni za jej správu a ďakujem za tú správu a um, s mnohým súhlasím najprv s právami vydavateľov. ja súhlasím s vymazaním článku 11. Návrh komisie nechráni tlač, on um, škodí tlači a on bráni, aby išli um, zákazníci na ich webové stránky a tlač Platili im za to. Videli sme, e, že v Nemecku a Španielsku e, sa niečo také stalo a je to katastrofálny návrh a som rád, že spravodajkyňa navrhuje, aby sa vymazal. Ja ju v tom podporujem aj k článku 13. Tiež úplne súhlasím s oba obavami spravodajkyne, čo sa týka E, tej všeobecnej povinnosti monitorovania, pretože toto e, stanovuje precedens, že webová stránka je ručí a zodpovedná je za všetko, čo je tam e, na nej a to je nesprávne. Na internete tiež riskujú, že poškodia slobode internetu pre spotrebiteľov. A napríklad minulý týždeň sme to videli, keď umelec vydal car verziu nejakej skladby a udalo sa to ako porušenie autorského prácu, pra, e, práva a um, nakoniec povedali, že to bola nesprávna práca nejakého algoritmu a nemalo to nič spoločné s copyrightom, s e, autorským právom. A aby sme e, si to uvedomili, že pokiaľ to neurobím správne, tak obmedzíme voľbu spotrebiteľov. Uh, prístup komisie, ktorý, ako sa zdá, e, sa spolieha na e, robotov a na čudné algoritmy, nie je správne riešenie. A mm, nielen preto, že technologicky nie je špecifické a trh sa môže rozhodnúť, že si zmení svoje podnikateľské modely aby zmenil túto kategorizáciu komisia, čo týka textu a data mining, e, myslím, že sa to berá správnym sferom, ale teraz to znenie možno zlepšiť, hlavne čo týka tej úzkej definície výskumných organizácií. Spojené kráľovstvo aj Francúzsko majú výnimky z TDM e a tieto dobre fungujú a musíme zabezpečiť, že mm, tieto výnimky nebudú podkopané e, novým prístupom komisie k ja súhlasím, predkladaním výnimiek ja súhlasím so spravodajkyňou, no musíme si dať pozor, ako budú zadefinované napríklad použitie pre e, vzdelávacie ustanovenie alebo neformálne vzdelanie, aby sme neotvorili e, dvere e, možným spôsobom porušovania autorského práca, práva s vágným znením. Čo sa týka obchodu, súhlasím out of commerce diela. E, súhlasím s tým, aby boli e, veľké objemy k dispozícii, e, ktoré stále budú ochraňovať autorské práva. Ďalej k e-learning, ja uh, som rád, že je tu táto myšlienka a spravodajkenia už to dlhšiu dobu presadzuje a mám trošku baví v tom, že aby sme zabezpečili, že budeme rešpektovať aj práva uh, držiteľov práva, že tieto budú plne uh, ochranené Môžeme tam pár pozmeňujúcich návrhov navrhnúť. No, ja som potešený s tým prístupom spravodajkyne a e, teším sa na spoluprácu s vami. Thank you, Madam Chair. I... Ďakujem, pani predsednička. Najprv chcem ospravedlniť Kaju, dnes nemôže byť sami. Chcem najprv sa poďakovať spravodajkyni za jej stanoviska a myslí, že Katrin urobila výbornú prácu a že približuje tento návrh k tomu, o čom je e, autorské právo, aby sa e, pozbudzovala ďalšia tvorba, je možno šírenia e, medzi verejnosť a k data mining súhlasí s tým, že spravodajka, spravodajkyňa chce to rozšíriť, to medzenie a je to o tom, že kto má právo na prístup k obsahu a Tiež e, sa pýta, že ako e, šir, e, ši príjemca tých výnimiek bude zadefinovaný, aby mal legálny prístup k tomu obsahu a rozlišovanie medzi prístupom k obsahu prostredníctvom komerčného predplatného a môže byť ohrozená to výnimkou aj aplikáciou čo týka rozsahu tej výnimky, má platiť online aj offline, ale otázka je, že či e, druhý odsek toho článku e, zruší e, prínosy tej výnimky tým, že poskytne členským štátom možnosť túto neuplatňovať e, ak e, sú e, riadne licencie poskytnuté. Napríklad videli sme s predchádzajúcou smericou, že mnohé e, štáty ju neuplatnili tú výnimku pre vzdelávanie, takže otázka je, či teraz myslíme, že, bude, že sa tá otázka ona uprednostňuje um, prístup na základe dôkazov a tiež uh, podporuje prístup z pravdajkyne nevymazať uh, tento článok. Uh, nové právo nie je najlepší je odpoveď, ako pomôcť tomu vydavateľskému sektoru. Agregátory správ vytlačujú e, tých, e, ktorí možno nie sú e, známi verejnosti a môže to pre týchto byť škodlivé a dôsledok by bol menej slobody pre čitateľov. K článku 13 pozmeňujúce návrhy sa oberajú správnym smerom tým, že sa zabezpečí, že autorské právo nebude v konflikte s doterajšími smernicami a preto je naša úloha oveľa e, ťažšia a my e, to, e, vidíme obsahy, to, obavy jedna k streamingovým službám a jedna k platformám na základe mm, príjmov a tržie pre umelcov. Ale otázka je, koľko hodnoty prinášajú pre každého a nielen pre konkrétny priemysel a ako tá hodnota pochádzajúca z viditeľnosti nie je tu e, veľa e, z dôkazov tom, ale stále s týmto navrhovaným článkom očakáme, že bude konflikt medzi autorským právom a smernicou o elektronickom obchode a e, neverí, že nemôže to robiť automatickými systémy, ktoré nezohľadne výnimky a, a ten uh, model uh, notice a takedown je oveľa lepší prístup uh, a ak uh, uh, problémy, ktoré chceme riešiť, uh, sú tresby uh, pre umelcov, tak si myslím, že článok 14 je vhodnejší a mali by sme zabezpečiť lepší prístup k údajom a hlavne cez databázy, aby bolo ľahšie pre všetky zúčastné strany a umožniť tento prístup prostredníctvom autorských práv. Ešte dovolte pripomienky odo mňa, ja súhlasím s Kaja a tiež e, chcem sa mm, zablažovať Katrin za toto stanovisko, čo je e, výborný štart a e, vy ste tie kľúčové témy smernice správne pochopili, hlavne čo týka článku 3, 11 a 13 právny jazyk je oveľa jasnejší ako pôvodný jazyk komisie a vyjasniť všetky tie témy, ktoré treba vyjasniť. Je to oveľa prospešnejšie pre spotrebiteľov a uprednostňuje to tvorbu obsahu tvoreného užívateľmi, hlavne článku 14 a 15 a mm, bez pochyby bude ešte potrebná diskusia, ktorá prebehne a e, Juri e, bude brať e, naše e, kompetencie vážne. Julia Reda, ďakujem aj ja ďakujem spravodajkyni za vynikajúci začiatok diskusie. Návrh stanoviska uvádza správne priority. Ochrana digitálneho jednotného trhu pre, pred e, nevydarenými e, návrhmi komisie a takisto posilnenie ochrany spotrebiteľa a výskumu. I keď v ochrane spotrebiteľa ešte je čo zlepšovať. Článok 13, tie filtre pre uploadovanie, tam má komisia zdieľanú právomoc, e, náš, pardon, náš výbor má zdieľanú právomoc my predkladáme stanovisko. Som veľmi rada, že e, spravodajkyňa tu zachovala smernicu o e-commerce a aj chartu základných práv. To je minimálny štandard, ktorý tu musíme zabezpečiť. Okrem toho sa pýtam, aká je pridaná hodnota týchto ustanovení. Ja sa obávam, že niektoré znenia sú právne nejasné. Umelci by mali byť spravodlivo obmeňovaní, to je samozrejme dobrá myšlienka, ale Kladiem si otázku, e, či sa to vzťahuje na tých e, poskytovateľov služieb, alebo či by sme sa skôr nemali e, zamýšľať nad vydavateľstvami napríklad, či už hudobnými alebo inými. A potom tá kompenzácia pre zainteresovaných, to je dosť nejasné. Vypočutie, pardon, vypustenie článku 13 by bolo asi najjasnejším riešením, ale ak by som mala inak zlepšiť návrh spravodajkyne, tak by som povedala, že dobrovoľné dohody by nemali zavádzať všeobecnú povinnosť monitorovania. O to sa súčasný text aj snaží, ale podľa mňa by to malo byť explicitnejšie. A v odseku 2 musí byť zakotvené, že dobrovoľné dohody nemajú obmedziť právo používateľa využívať výnimky a limitácie. Vítam aj návrh nových výnimiek, najmä výnimka pre obsah, ktorý generuje používateľ, pretože to umožňuje legalizáciu um, bežného spotrebiteľského správania. Nie som si ale istá, či rozlišovanie medzi komerčným a nekomerčným je z právneho hľadiska dobré, pretože keď napríklad nekomerčný používateľ uploaduje nejaký obsah na komerčnú platformu, neviem, ako by sa to potom bralo. Takže možno by sme mali rozlišovať podľa toho, či tento užívateľský obsah rešpektuje e, princípy e, spravodlivosti E, data mining, áno, podporujem princípy a e, práva čítať aj e, práva na mining. Musíme ale anticipovať aj technologické zmeny. Európska komisia v návrhu odkazuje iba na smernicu Infosok a hovorí, že ak bude problém s technologickými ochrannými opatreniami, členské štáty môžu uplatňovať článok 6 smernice Infosoc, Ale článok 6.4 tu nefunguje pretože ten predpokladá, že držiteľia práva by mali odstrániť e, technologické ochranné opatrenia, ale my sme už stanovili, že vydavatelia nie sú držiteľmi práv a potom e, napríklad vedci nie sú e, schopní odstrániť tieto technologické ochranné opatrenia na vlastné články a niekedy ani vydavatelia nie sú schopní to urobiť e, v prípade platformiem ako JSTOR napríklad, kde sa zverejňujú vedecké články. E, Takže e, k tomuto predložím pár návrhov a takisto súhlasím aj prístup, s prístupom k iným výnimkám, ale pokiaľ ide o e, výnimku, ktorá sa e, vzťahuje na uchovávanie, odkážem na web harvesting, ktorý umožňuje národným knižniciam archivovať materiály, ktoré sú zverejňované iba v digitálnej forme. Národné knižnice zvyčajne nedostávajú automaticky kópie a preto by mali mať možnosť si tie kópie urobiť sami. Takisto tá panoromatická výnimka, o tej sme už veľa hovorili, to sa musí zachovať. Pokiaľ ide o vzdelávanie, prednosť licencovania pred výnimkou je problémom. V Nemecku máme e, takú situáciu, že to teraz nefunguje. Univerzity teraz musia sami hľadať na trhu, či takéto licencie sú dostupné alebo nie. A zvyčajne nie sú schopní využívať túto um, výnimku. No a pokiaľ ide o neighboring right, myslím, že toto by sme mali zamietnúť. Parlament konzistentne v uzneseniach odmietal vytvorenie tohto práva neighboring right a nemali by sme meniť naše stanovisko. A, uh-huh. a správa Komodiny e, má podobný prístup k týmto súvisiacim právam. E, Toto nie je zakorenené v eh, autorskom práve, takže aj tie problémy, ktoré má ehm, vydavateľský sektor, sa takto nedajú vyriešiť. Ďakujem. Ehm, ja ďakujem takisto spravodajkyni. Chcem hovoriť najmä o dvoch článkoch. Článok 11 eh, bol eh, zrušený, respektíve mal by byť zrušený podľa mňa E, pretože článok 11 zavádzal nové súvisiace právo pre e, vydavateľov tlače. E, chce robiť analogiu k tomu, čo už existuje napríklad v oblasti filmu. Ja chápem táto digitálna oblasť sa stále mení, ale toto um, nie je nejaká špecialita belgická. Ja tu podporujem názor Pascala Arimonta plne. Pokiaľ ide o článok 13, to by som podporil, lebo to sa viaže na pôvod výnimky. E, smernica e-commerce zavezuje platformy využívať technologické prostriedky a, e, a to umožňuje takisto lepšie bojovať proti internetovému pirátstvu, e, kvôli ktorému producenti a umelci strácajú obrovské množstvo svojich príjmov. Ďakujem. A ja chcem ešte <clears throat> niečo dodať. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za e, túto prácu. Viem, že vás to stálo veľkú námahu. Článok 13 je z pohľadu výboru IMKO asi najdôležitejší, pretože tu máme najväčšiu právomoc a takisto plne chápem tie problémy, e, ktoré má hudobný priemysel, ten value gap. Boja sa masového porušovania autorských práv ale vytváranie ďalšej právnej neistoty cez právnu zodpovednosť prostredkovateľov, to by mohlo mať e, dopady na ďalšie platformy a to určite nie je e, cesta vpred. E, vy tu predkladáte veľmi rozumné alternatívy a teším sa ešte na ďalšie rozumné návrhy. Samozrejme, určite nechceme vytvárať neistotu, nechceme, aby platformy museli napríklad povinne monitorovať obsah Takže alternatívne riešenia veľmi vítame a som si istá, že tu uvidíme ďalšie dobré riešenia. Pokiaľ ide o článok 11 a práva vydavateľa, autory e, musia byť plátení a e, je potrebné zabezpečiť, aby peniaze, ktoré dostávajú vydavatelia, aby sa dostali k umelcom. Niektoré riešenia v Európe už zlyhali. V tomto ohľade nie vždy e, to smerovalo tie peniaze potom k autorom, takže musíme to nejako riešiť. A dostane opäť slovo teraz spravodajkňa. Ďakujem kolegyne, kolegovia za to, že ste naznačili svoje názory. Um, mám už lepšiu predstavu. Áno, ja viem, že nemám veľa času, pani predsednička, budem veľmi stručná ale zdá sa, že sa tu v niektorých veciach črtá konsenzus, v niektorých zase nie. Ehm, musíme sa ešte porozprávať o tom, ako zlepšiť text. Určite ešte musíme popracovať na, konsen- na konsenze. A chcem sa veľmi poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí mi poskytli svoje názory. Myslím, že ideme naozaj dobrým smerom. Ďakujem veľmi pekne za všetku vašu podporu. A dúfam, že keď to pôjde do výboru Júri, ešte popracujeme na e, článku 13. E, pri, prečítajte si aj stanovisko gestorského výboru, ak ste si ho ešte neprečítali. A 29. E, tohto mesiaca je lehota na, poz, na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Áno, takže na tomto sa bude ešte pár týždňov pracovať. Ďakujem všetkým. A teraz návrh, ktorým sa vytvára orgán európskych regulátorov. Pán Ivan Štefanec je spravodajca Európsky regulátory pre elektronické komunikácie. Nariadením BEREK. I'd like to say at the beginning that really Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam návrh komisie aktualizovať nariadenie o orgáne elektronických regulačných orgánov elektronickej komunikácie, skrátenie BEREK v rámci širšieho balíka telekomunikačného jednotný trh pre elektronickú komunikáciu v toj centre digitálneho hospodárstva a preto je kľúčovo dôležité, aby sa posilnila elektronická komunikácia tento sektor, aby sme poskytli inovácie a vyš- vysokú konektivitu vo všetkých sektoroch európskeho hospodárstva. Som presvedčený o tom, že aktuálne inštitucionálne ujednania umožňujú zabezpečiť to, aby Berek poskytoval nezávislé poradenstvo a naďalej spolupracoval s ďalšími EU inštitúciami. To znamená, že je veľmi dôležité zachovať nezávislosť národných regulačných orgánov, nezávislosť od komisia a ďalších EU inštitúcií E, zároveň som presvedčený o tom, že text o nezávislosti Bereku a vytvorenie EU agentúry, plnohodnotnej agentúry, môže znížiť efektívnosť a prínos Bereku a spomaliť vývoj šírenia harmonizovaných osvedčených postupov a preto podporujem zachovanie aktuálnej štruktúry riadenia, e, kde na jednej strane Berek orgán a na druhej strane Berek úrad Zohľadňujúc aktuálny systém, chcel by som zdôrazniť to, že zohľadňujem viacero návrhov komisí na zlepšenie vrátane rozšírenia kompetencií BRKu e, do oblasti reglamentácie. Pani predsednička, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže tieňový SAD, pán Dante. Ďakujem pekne, len veľmi stručne. Podľa mňa je potrebné sledovať všetky tieto veci, pretože komisia chce zmeniť štruktúru Bereku, chce mať e, jednostupňovú, alebo teda jednotnú štruktúru správomoci právomoci E, zabezpečiť väčšiu homogénnosť e, trhu telekomunikácií v členských štátoch, čo sa týka cenotvorby, obsahu či nekalej hospodárskej súťaže. Takže spôsob správy a riadenia Bereku, tak ako sa tu navrhuje, podľa mňa mm, mm, prináša viacero výhod. Nemali by sme to poceniť a preto je dôležité pozrieť sa na vzťah medzi systémom správy a riadenia tejto novej agentúry, Európskou komisiou a príslušnými národnými orgánmi. pretože v podstate tu bude to znám kandidátov, ktorý predvyberie komisia e, do vedenia. O tom sa dá diskutovať. Dá sa diskutovať o nezávislosti a vyžaduje si to ďalšie úvahy. Čo sa týka právomoci, tejto agentúry. Mm, musia to byť záväzné právomoci a mnohí zainteresovaní, či už z verejného alebo súkromného sektora, vyjadrili svoje obavy ohľadom vzniku novej agentúry, ktorá by mala v kompetencii len veľmi málo záväzných funkcií, aj keď by nemala štruktúru agentúry. A v celom procese menovania e, v podstate z toho celého procesu bol absolútne vylúčený parlament a teda e, nemôžeme zabezpečiť potrebný politický dohľad a zachovať ten systém kontrola protivách. Ehm, sú to aj pozitívne veci, čo sa týka riadiacich princípov návrhu komisie, ale myslím si, že je potrebné sa ďalej zamyslieť nad takými konkrétnymi vecami, aby sme zabezpečili to, že agentúra vo svojej zostave alebo štruktúre naozaj bude prínosom, bude prínosom pre európsky trh, e, čo sa týka efektívnej ochrany spotrebiteľa a, zákonnej konzistentnosti, konzistentnosti vlasti. Emin Clarkins, ECR, ako Tieňová ospravedlňuje sa, že nemohla dnes prísť, poslala informácie. Chcela by sa pre všetkým poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu a teší sa na dobrú spoluprácu s ním aj s ďalšími skupinami. Je presvedčená o tom, že národné regulačné orgány NRA poskytujú odborné poradenstvo a je potrebné zabezpečiť im flexibilitu, aby mohli reglementovať, aby mohli zohľadniť neustále sa meniace národné trhy, na ktorých fungujú e, ako tu už bolo identifikované e, zo strany spravodajstva, je dôležité zabezpečiť nezávislosť a posilniť nezávislosť národných regulačných orgánov, aby mohli fungovať na trhu a aby mohli byť presvedčení, mohli si byť istí, že ich reglement, e, regulácia bude zavedená do praxe a že to bude e, nestranné a konzistentný systém. Národné regulačné orgány budú, musia mať možnosť poskytovať poradenstvo e, vo veciach, ktoré obstoja aj v budúcnosti, čo sa týka nových technológií na trhu a podobne. Berek aktuálne vykonáva veľmi dôležitú poradnú úlohu Európskej komisii pri príprave legislatívy a to funguje dobre tej aktuálnej podobe. ECR je presvedčená o tom, že aktuálna štruktúra funguje dobre a chápe a cení si to, že sú potrebné veci zmeniť, ale je potrebné vychádzať z dola nahor. Nie sme presvedčení o tom, že je správne úplne zmeniť štruktúru a systém správy a riadenia Bereku tým, že by sa zaviedli stály členovia a stáli zamestnanci novej EU agentúry a aby sa vytvorila tým agentúra. Tým by sme sa odklonili od toho pozitívneho, čo robia národné regulačné orgány. Sme radi, že spravodajca identifikoval aj túto vec a očakávame dobrú spoluprácu. Zároveň eh, tvrdíme, že všetky takéto opatrenia, teda absolútna zmena štruktúry, by viedli k zvýšeniu nákladov na správu a riadenie, zvyšila by sa byrokracia, a ťažkopádnosť práce národných regulačných orgánov. Je tam veľmi veľa pozitívnych bodov v tomto stanovisku, e, ako aj v pôvodnom texte komisia. A sme presvedčení o tom, že spolupráca s ostatnými skupinami na túto tému bude vynikajúca Kaja Kalas, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kaja by sa chcela poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu na tomto stanovisku. Súhlasí so spravodajcom v tom, že je potrebné, aby Berek bol nezávislý a je presvedčená o tom, že jej pozmenujúce, jeho pozmenujúce návrhy e, idú správnym smerom takisto. E, súhlasí s názormi spravodajcu o tom, že Berek by mal prispieť k vývoju lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu, avšak nie je presvedčená o tom, že viacero navrhovaných pozmeňujúcich návrhov e, vypustiť určité úlohy Bereku, napríklad cez hraničné riešenie sporov, pomôžu dosiahnuť tieto cieľe. Čo sa týka služieb, komunikačné služby sa stále viac globalizujú, e, sú tu nové služby, tzv. over the top, a preto nemá zmysel ich argumentovať na národnej úrovni. Samozrejme, že to bude závisieť od toho, čo sa rozhodne v rámci kodexu, ale ak národné regulačné orgány začnú nanúcovať povinnosti ohľadom bezpečnosti, e, interoperabilite alebo tých núdzových čísel, tak sa opäť trh rozdrobí na 28 rôznych pravidel. Spektrum na rozdiel od pevných sietí, tie sú lokalizované, pretože spoliehajú sa na káble a vedenia. Mobilné siete, ktoré využívajú spektrum, sa ľahšie, ľahšie prekračujú hranice. Ak chceme mať konkurencieschopný vnútorný trh, ktorý zabezpečí hnostevné úspory, spektrum by malo byť koordinované na EU úrovni, predovšetkým cez BEREK. Tretia vec, sa týka prepojenia medzi BEREKom a kódexom. Kódex zvyšuje flexibilitu, ktorú majú národné regulačné orgány, aby e, posilnili hospodárskú súťaž, dosiahli ciele konektivity a presadzovali osočené postupy. Ale tento návrh musíme vnímať spolu so systémom lepšej správy a riadenia a silnejšou úlohou Bereku. Spravodajca je presvedčený a my tiež, že Berek by mal prispieť lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu, avšak zároveň e, sa tu odstraňujú mnohé úlohy, ktoré má Berek a pýta sa, ako spravodajca vníma toto prepojenie Berek-Kodex. Ďakujem pekne. Jiří Maštalka. Mm, ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajcovi za návrh správy. V tejto veci a vôbec, čo sa týka práce IMKO, vždy musíme vychádzať z nášho cieľa, ktorým je vytvorenie jednotného digitálneho trhu, v ktorom podniky aj spotrebitelia sa môžu spoliehať na harmonizované pravidlá, harmonizované uplatňovanie a presadzovanie týchto pravidel. A v tomto zmysle by sme boli radi, keby bola komisia zdôraznila tento účel tohto návrhu viac ale sme presvedčení o tom, že by sme sa nemali odkloniť od víziev Európskeho parlamentu, opakovaných víziev, teda posilniť úlohu Bereku a institucionálnej kapacít Bereku. A preto sme presvedčení o tom, že jasný a silný článok 2 je kľúčom, je zásadou, základom tohto textu Um, tento článok 2 má, mnoho, má bohatý obsah, čo sa týka úloh, otvorený internet, návrhy a stanoviska, ktoré Berek má poskytovať. Takže napríklad diskusia o neutralite, tam to zaznelo, že to obnáša množstvo práce vzhľadom na veľkú pozornosť verejnosti tejto problematike, ktorú rieši Berek. Takže podľa nás vypustenie článku 2 nie je správnym postupom a skôr to oslabí úlohu Bereku. Zároveň však podľa nás tu je otázka toho, čo presne ako by mala vyzerať inštitucionálna ktorá Bereku, myslím, že sa má vyklásť väčší dôraz na európsku úroveň a na druhej strane Berek musí byť úplne nezávislý od Európskej komisie. A my dúfame, že v procese hľadania kompromisov e, sa dopracujeme k takému návrhu, kde na jednej strane posilníme Berek, dáme mu nástroje a kapacity, ktoré potrebuje a zároveň zabezpečíme nezávislosť Bereku v inštitucionálnom rámci. Ďakujem. Dobre. Už sa nikto nehlási, takže vraciam slovo Ivanovi Štefancovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa takisto chcel poďakovať tieňovým spravodajcom, spravodajkyniam za ich e, vystúpenia. Súhlasím s väčšinou pripomienok a teším sa na dobrú spoluprácu. Ďakujem. Dobre, takže posled... Ďakujem pekne. Lehota, pardon, lehota 28. marec na poludnie. A teraz sa dostávame k správe o návrhu nariadenia o spolupráce medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa je to prezentácia kompromisných pozmeňujúcich návrhov a Olga Šornalová e, predstaví kompromisné pozmeňujúce návrhy. Pani Sehnalová pôvodne mala viac ako 300 pozmeňujúcich návrhov, takže Olga, nech sa páči. Ja sa pokúsim byť co nejstručne. Ďakujem za slovo. Pokúsim sa čo najkratšie a zároveň predstaviť to najzásadnejšie z 27 kompromisných návrhov, ktoré som ja navrhla o ktorých sme už dvakrát e, dôkladne diskutovali s tieňovými spravodajcami. Naše posledné stretnutie skončilo len pred niekoľkými minútami a myslím si, že bolo veľmi pozitívne. Takže hneď niekoľko kompromisov, napríklad kompromis 1, 9 až 12, to sa týka koordinovanému dohľadu vyšetrovania a mechanizmu vymáhania práva e, pri rozsiahom poušovaní právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Zhodli sme sa s kolegyňami, s tými spravodajcami na tom, že v zájme zjednodušenia, sprehľadnenia celého návrhu e, spojíme dva oddiely kapitoly 4 tohto návrhu. Avšak zachovávame nový nástroj riešeniu rozsiahleho porušovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa e, ktorý má úniový rozmer. V rámci tohto nástroja môže Európska komisia začať na základe vlastného rozhodnutia spoločné opatrenia v prípadoch, porušenia práva, ktoré sa týka minimálne polovice členských štátov Európskej únie, ktoré predstavujú dohromady aspoň polovicu obyvateľstva. Upresňujeme tu zároveň aj to, že komisia má povinnosť s príslušnými orgánmi dohľadu pred samotným iniciovaním procesu overiť, či existujú nejaké dôkazy o porušovaní práva. Už som to hovorila niekoľkokrát. Prínos predloženého návrhu komisie spočíva v článku 8, ktorý rozširuje sadu právomoci orgánov dohľadu v oblasti vyšetrovania, vymáhania práva a stanovania nápravných opatrení čo je kompromis číslo 4. Niektoré právomoci sa už v praxi osvedčili v rámci aktuálne platného nariadenia a pri tých nových navrhujeme mnohé upresnenia. Našim spoločným záujmom je vždy, ak je to možné, predchádzať riziku závažnej a nenapraviteľnej újmy, ktorá poškodzuje záujmy spotrebiteľa, čo si môže vyžadovať napríklad pozastavenie internetovej stránky v prípade, že jej prevádzkovateľ nereaguje a odmieta situáciu napraviť. Tam, kde dojde k preukazateľnému porušeniu práva, musí existovať účinný nástroj, ktorý nepoctivého obchodníka donúti prestať porušovať právne predpisy a eventuálne odškodiť spotrebiteľov za spôsobenú újmu. Spolu článkom 8 ide článok 9 návrhu, v ktorom sa stanovujú podmienky vykonávania z e, toho zotamu právomoci to sa týka kompromisu 5. Tu sme veľmi dôsledne postupovali. Ide nám o to, aby vykonávanie právomoci, za ktoré sú primárne zodpovedné členské štáty, zodpovedalo všetkým právnym a procedurálnym požiadavkám, ale aby zároveň v každom členskom štáte bolo možné v cezhraničnom kontexte každú z týchto pravomocí uplatňovať učenie či už s orgánom dohľadu alebo za pomoci súdu tam, kde si tu vyžaduje vnútroštátne právo. Koordinované vyšetrovania spotrebiteľovských trhov, tzv. svípy, sa budú môcť vždy spoločne organizovať vtedy, keď trendy, sťažnosti spotrebiteľov alebo iné náznaky poukazujú na to, že mohlo dojsť alebo už dochádza k zásadnému porušovaniu právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. To je kompromis 13. A to nie len v prostredí online, tak ako je tomu doteraz. Ďalšia dôležitá kapitola, o ktorej sme dôkladne diskutovali, sa týka výstražného mechanizmu a účasti externých subjektov teda kompromisy 14 a 15 v mechanizme, ktorý môže poskytnúť dozorovým orgánom dôležité informácie o podozrení, o porušovaní práva. Dohodli sme sa na tom, aby tzv. externé podnety mohli podávať nielen Európske spotrebiteľské centra a spotrebiteľské organizácie, ale aj napríklad obchodné združenia, ktoré poznajú trh a majú informácie, ku ktorým sa orgány dohľadu tak ľahko vždy nedostanú. Zároveň, a to je jedna z priorit sociálnych demokratov, spotrebiteľské organizácie by mali v okamihu, keď upozornia na cezhraničné porušenie právnych predpisov, dostať od príslušného orgánu dohľadu či komisie spätnú väzbu o tom, čo sa ďalej spraví s týmto návrhom. To je asi stručne, pre všetkým by všetko, no, chcel by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú aktívnu spoluprácu, zároveň aj kolegom z výboru Jury za jednoznačné stanovisko a podporu našej práce vo výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Ja si myslím, že sme pripravení na to, aby budúci týždeň v útorok, kedy budeme hlasovať o tejto správe, aby sme hlasovanie vyslali jasný signál o tom, že náš výbor podporuje aby sa nastavili a vymáhali férové podmienky na vnútornom trhu a obhajovali záujmy spotrebiteľov vždy a predovšetkým v situáciách, kedy dochádza k poškodeniu ich práv. Ďakujem. Ďakujem. Budem hovoriť po portugalsky. Chcem na začiatok poďakovať Olge, je to vždy potešenie e, pracovať s Olgou Sehnalovou. Ona vytvára fantastické prostredie na spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami a väčšina z kompromisných pozňujúcich návrhov našla podporu e, u prakticky všetkých skupín. Chcem uviezť tri pripomienky, e, súhlasím s tým, čo sama poznamnala. Poprvé najcitlivejší článok je článok 8, ktorý sa týka pravomocí národných orgánov Myslím, že tu nájdeme vyvážené riešenie, aby sme posilnili tieto správomoci a zároveň respektovali princíp subsidiarity. Po druhé, e, tá myšlienka, že dnes e, máme dočinenia s e, viacerými prípadmi cezhraničného porušovania a potrebujeme rýchle úpravy a regulácie týchto porušovaní a musíme vybaviť orgány vlastnými právomocami, aby Eh, vykonávali skúšobné nákupy a záhadné skúšobné nákupy a aby uzatvorili eh, podvodnícke webové stránky, aby mali na to mm, opravnenie. A tiež potrebujeme schopnosť zabezpečiť, že bude rešpektované právo spoločenstva, čo sa týka ochrany súkromia, ochrany know-how a podnikateľských dôverných informácií. A nakoniec sa chcem poďakovať Olge a kolegom za to, že súhlasili s tým, že prach, ktorý bol vytvorený komisiou e, pre porušovanie v celej EÚ v pôvodnom návrhu, tento prach bol príliš vysoký a myslím, že všetci sme súhlasili v našom návrhu, že budeme mať nižší prach, aby to umožnilo komisii konať, aby zasahovali so silnejšími právomocami, s posilnenými právomocami väčšine prípadov, ktoré postihujú väčšinu členských štátov. A kde väčšina obyvateľstva eh, je tým postihnutá. A dúfam, že rýchlosť eh, práce Olgy tiež dúfam, eh, bude mať prospekt z našej pomoci, aby sme rýchlo reagovali a dúfam, že tiež rada sa posnaží, aby sa tento spis uzavrel počas malského predsedníctva. Ďakujem. Richard? Ďakujem pekne za slovo, dobrý večer prajem. No tak a ja sa chcem poďakovať pani Sehnalovej, eh, ale tentokrát za ústretovosť, ktorú prejavila pri tvorbe tohto dokumentu a v podstate z môjho pohľadu ostávajú už len tri eh, body, s ktorými nesúhlasím a tie by som tu rád teraz plénu oznámil. Je to poprvé eh, harmonizácia premlčacej doby uvedená v článku 4, to je v kompromisnom návrhu číslo 2. Ako som vo svojich pozmeňovacích návrhoch číslo 263, 269, 273 a 275 návrhov, aby sme nešli nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je zabezpečiť lepšie fungovanie spolupráce medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Členské štáty nemusia za týmto účelom meniť svoje predpisy, pokiaľ je postačujúce mať všetky informácie k dispozícii na jednom mieste, tak ako to navrhuje aj Rada vo svojom všeobecnom prístupe a tiež ako som to navrhol ja. Po druhé, znova pripomínam, že koncept odškodnenia spotrebiteľov existuje v právnom poriadku každého členského štátu a preto navrhujem ponechať v tejto otázke status quo. Rovnako nesúhlasím s akýmkoľvek pokusom o zavedenie nového konceptu kolektívneho odškodňovania, ktorý by sa pokúšali ísť nad rámec existujúcej európskej legislatívy. Pokiaľ je vôľa otvoriť túto otázku, je potrebný samostatný návrh so samostatným posúdením vplyvu a ostatnou dokumentáciou. Všeobecne si myslím, že Európa má príliš veľa regulácie. No a po tretie, nesúhlasím s tým, aby kompetentné autority prijímali rozhodnutia, na základe ktorých bude odstránený obsah <clears throat> web stránok podnikateľov alebo odstranená doména. Pokiaľ k tomuto možno pristúpiť, je nevyhnutné súdne rozhodnutie, čo je potrebné v návrhu explicitne uviesť. Rozumiem námietke, že súdne rozhodnutie môže trvať niekedy dlho, ale existuje práve pre takéto prípady inštitút predbežného opatrenia a to je vydávané v skrátených lehotách, ale opätovne súdnou autoritou. Ide o silný zásah do podnikania a preto by takúto právomoc mal mať iba súd. Toto sú moje tri námietky. Zároveň ďakujem za vybalansovanie návrhu čo do oprávnení podnikateľských asociácií a spotrebiteľských organizácií. Ešte krátko k návrhu, aby trialógy začali ešte predtým, ako správu odsúhlasí plénom Európskeho parlamentu. V tomto prípade to až taký veľký problém nie je, ale nemali by sme tú možnosť, túto možnosť využívať príliš často, lebo napríklad v prípade smernici o strelných zbraniach eh, s tým môže byť problém. Osobne si myslím, že pozícia Európskeho parlamentu v trialógoch by z dôvodu transparentnosti mala byť zabezpečená hlasovaním pléna v prvom čítaní a nie hlasovaním niekoľko desiatok poslancov na výbore. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Mr. Slimovich. Mm, pán Selimovič. Ďakujem pani predsednička, ďakujem eh, za vynikajúcu eh, prácu spravodajkyne. Tieto kompromisy môžeme podporiť a najkontroverznejším samozrejme článok 8, ale myslím si, že tam sme naozaj našli rovnováhu medzi požiadavkou spolurozhodovania na jednej strane a na druhej strane medzi dostatočnými právomocami orgánov v prípade potreby, keď je potrebné konať. My e, sme ochotní podporiť kompromisy a my sme schopní podporiť aj mandát e, pre rokovania do trialógu. Julia Reda. Ďakujem. Mm, ja budem stručná, pretože pred chvíľkou sa konalo posledné zasadnutie tieňových. Myslím si, že spravodajkyňa odviedla výbornú prácu. Dohoda medzi skupinami je veľmi dobrá. A to je dôvod, prečo môžem podporiť tento návrh, vstúpiť do rokovaní e, v prvom čítaní. Bol spomenutý článok 8 ako sporný článok, najmä pokiaľ ide o dôsledky na základné práva, rušenie alebo blokovanie webových stránok alebo názvov domén. E, my môžeme podporiť kompromis, ktorý bol dosiahnutý, teda že príslušné orgány môžu vykonávať tieto e, právomoci iba na základe učenia súdu. Ehm, chceli by sme mať na predbežné opatrenia prísnejší časový limit, ale Keďže toto je veľmi dôležitý spis pre ochranu spotrebiteľa, môžeme ten návrh ako celok podporiť. Môžeme podporiť kompromisy, i keď ten časový limit nebude zavedený e, stricto senso na európskej úrovni. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Nikola Dante, nech sa páči. Veľmi stručne, pani predsednička. Chcem sa iba poďakovať Olge Sehnalovej za vynikajúcu prácu na tomto spise. Zdá sa mi, že to podporujú aj iné kolegovia a musím povedať, že výsledok e, vo forme kompromisov e, sú dobré, veľmi to zlepšuje pôvodný návrh komisie. A e, za moju skupinu môžem povedať, že sú tu priority, ktoré žiadame my. Chcem spomenúť dve priority, ktoré my máme. Kompromis 5, tam sa hovorí o potrebe posilniť minimálne požiadavky pre príslušné orgány a minimálne právomoci pre príslušné orgány, pretože nejde iba o to, aby národné orgány zavadzali sankcie, ale aby aj odškodňovali e, spotrebiteľov. Toto je teda dôležitý odsek pre nás, ktorý dáva ešte širšie možnosti spotrebiteľom. No a ďalšia dôležitá vec pre nás je kompromis 15, ktorý e, dáva aktívnejšiu úlohu spotrebiteľským združeniam s novými právomocami a s novou dôležitosťou. Takže chcem sa Olge poďakovať za túto odvedenú prácu a ja si naozaj želám, aby tento text bol schválený, pretože prináša ešte väčšiu ochranu našim občanom. Ďakujem. Ja chcem ešte dodať pár pripomienok. Ďakujem Olge za obrovskú prácu, ktorú odviedla na tomto spise. Mám tri pripomienky. Článok 3, ten prach, prahová hodnota. Komisia pôvodne povedala, že tu chcú tri štvrtiny členských štátov. Ty tu teraz navrhuješ jednoduchú väčšinu. Ja sa trošku obávam, že jednoduchá väčšina je príliš nízky prach a kladiem si otázku, či by sme mohli nájsť nejaký kompromis medzi tromi štvrtinami a jednoducho väčšinou. Prečo si to myslím? Mám pocit, že e, keď je nejaké masové porušenie, väčšinou sa to týka veľkých členských štátov a tá trojštvrtinová väčšina podľa mňa by bola ťažko dosiahnutelná. No a po Brexite si myslím, že nebude túto prekážku ťažké prekonať. Malo by byť možné podľa mňa ísť naozaj e, na druhú stranu hranice. A e, Carlos e, hovoril o tom časovom limite, malo by to byť možné zrealizovať na rade. No a pokiaľ ide o lehotu premočania v niektorých štátoch je to menej ako 5 rokov, inde to je dlhšie. Trošku ma teda mm, zaráža tá rigidnosť tých 5 rokov. No a potom e, webové stránky a po, ich pozastávanie po, alebo rušenie. Článok 8.2g, toto je pozmeňovací návrh kde som sa obávala, že sa to bude e, považovať za dosť reštriktívne znenie, keď sa tam hovorí where there are no other means available. A preto teraz predkladáme pozmeňovací návrh v tom zmysle, že to musí byť v kolektívnom záujme spotrebiteľa, čiže špecifický motív na spustenie tohto. Ja viem, že článok 8 je citlivý, ale poprosím vás, aby ste sa ešte raz pozreli na pozmeňovací návrh 383 Ide o to, aby tam bolo špecifický kolektívny záujem spotrebiteľov, aby bolo veľmi jasné, kedy e, to opatrenie sa spustí. Olga? Jsem, děkuji e, všem kolegům za, za vaše, za, za vaše pří... Ďakujem kolegom za príspevky, za podporu. A ako som už povedala, my sme veľmi podrobne diskutovali a hľadali sme možné e, kompromisy, e, spoločné rozhrania medzi nami. Kompromisy sú teraz na stole. Samozrejme, výsledná podoba bude určená aj e, tým následným vyjednávaním s radou. V niektorých oblastiach rada má iný názor, ako zastávame my. Uvidíme, ako tieto rokovania budú pokračovať. Ja sa inak veľmi teším na hlasovanie budúci týždeň. Ďakujem pekne. Myslím si, že tým môžeme uzavrieť dnešné zasadnutie. E, spýtala som sa Katrin Štiller, či môžeme jej o správu poslať sekretariatu. Ďakujem všetkým a ďakujem tlmočníkom.